So, colleagues, good afternoon. Uh, I see we have the most important people for this fight. Dobre popoludne, kolegio, kolegovia. Um, vidím, že väčšina tých relevantných osôb sa to už nachádza, takže môžeme hneď začať. Prvým bodom nášho programu je doplnenie právnych predpisov týkajúcich sa e, typového schvaľovania e, motorových vozidel v súvislosti s Brexitom. Je to podľa e, článku 52 pretože toto znamená, že spravodajca navrhuje, navrhol, navrhol, že do 12. oktobra e, predl, bude predložená správa do do 15. oktobra by mali byť predložené pozmeňujúce návrhy a 30 do 30. E, oktobra by sa mal schváľovať Marlin Mici, bude teraz e, hlavnou rečničkou. Ďakujem. Áno, ide o správu, ktorá je v zásade v súlade s tým, čo sa deje v súvislosti s rokovaniami o Brexite. Brexit e, je už za dverami, prakticky zajtra a všetky inštitúcie sa snažia do maximálnej miery zmierniť dopad, ktorý by to mohlo mať tak na Úniu, ako aj na Spojené kráľovstvo. A je to práve z tohto dôvodu, že právne predpisy napríklad tohto druhu sú potrebné a preto bol aj použitý zjednodušený postup. To e, nariadenie by malo byť doplnené do konca tohto roka. Nariadenie by malo doplniť súčasnú legislatívu týkajúcu sa typového schváľovania a tie rokovania o Brexite sú v podstate ešte navyše k tým rokovaniam, ktoré prebiehajú v súvislosti s, Brexit, s Brexitom. Ja by som sa teda snažila e, z pohľadu parlamentu zamerať práve na tieto e, oblasti. E, tá potreba právnych predpisov, ktoré upravujú zodpovednosť za škodu, sa týka e, výrobcov a všetkých ostatných. To znamená, že by mali byť e, urobené všetky testy, ktoré sú potrebné na to, aby sa e, zosúladilo aj s typovým schvaľovaním v Spojenom kráľovstve. Je potrebné tak urobiť s cieľom predísť podobnému vývoju, aký sme zaznamenali v súvislosti s Dieselgate. E, tým však nechcem povedať, že by to nariadenie zmenilo súčasný rámec, ktorý e, v súčasnosti platí. E, a práve z tohto dôvodu najprv budeme vychádzať z existujúceho základu, ktorý bude usmerňovať našu aktivitu v tomto prechodnom období. Okrem toho je potrebné zabezpečiť minimálny dosah na trh a na dostupnosť trhu, čiže je potrebné, aby toto nariadenie veci skôr zjednodušilo, než stiažilo. To Brexit samozrejme bude mať dopad na dostupnosť a prístup k trhu, ale tento prístup by sa nemal úplne zastaviť. To znamená, že produkty, ktoré sa vyrábajú na základe typového schváľovania e, typu Spojeného kráľovstva, budú platiť až do e, dátumu e, prechodu. Čiže my nechceme meniť právny základ tohto typového schvaľovania, ale chceme potvrdiť, alebo chceme urobiť niečo z, priamo z priemyslom. A cieľom je, aby automobilový priemysel mal istú právnu istotu, ktorá by neexistovala bez tohto typu nariadenia. Preto by som chcela, aby ste všetci pochopili naliehavosť tohto eh, postupu. Opakujem, že hlavným cieľom je zabezpečiť eh, do, súlad s právnymi predpismi predpismi s tým, aby sa predišlo v maximálnej možnej miere porušeniu trhu. E, ďakujem. Teraz dávam slovo e, tieňovým spravodajcom. Najprv Andreas. Um. Kolegyňa tu nie je prítomná, ale je e, vďačná za to, že tento materiál napreduje. Ja chcem len dodať jej mene, že hlavné ciele v tejto správe by mali byť tým, že poprvé sa bude konať efektívnym a rýchlým spôsobom, aby tie podniky mali najmenšiu možnú mieru právnej neistoty a tiež zdôrazňuje, že treba mať na pamäti, že táto oblasť je veľmi dôležitá a potrebujeme dobré riešenie z oboch strán, aby sme neprerušovali ekonomický proces. Po druhé potom je pre kolegyňu tu veľmi dôležité, aby sme tiež prijali potrebné bezpečnostné opatrenia a aby naše kroky boli čo najviac koherentné v celkovom rámci rokovaní o Brexite. Súčasne sa snažíme zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých aktérov. Špecificky potom treba mať nájsť e, životaschopné riešenia hlavne k týmto otázkám v rôznych štádiách a zabezpečiac, že podniky nemajú vlastne postihy jednotlivé štádia po e, e dátume Brexitu a tiež dodať to komponentov a systémov a technických e, jednotiek. Ako povedali kolegovia zo skupiny SAD, tak je to presne v tomto smere, ktorým ideme a môžeme podporiť zjednodušený postup. Ďakujem veľmi pekne. E, pre EKR tu nebol vymenovaný žiadny tieňový spravodajca. E, áno, ja som tieňový spravodajca. Samozrejme, ako britský poslanec sa tu nechcem nejako príliš vyjadrovať, ale e, nie som si celkom istý, či tento prístup komisie tú situáciu uľahčuje, e, pretože na oboch stranách kanála bude potrebné, bu, sa zaznamenajú nejaké dôsledky pre výrobcov a E, pokiaľ ide o agentúru, ktorá udeluje e, typové schválenia na základe britskej legislatívy, tak e, bolo by oveľa jednoduchšie, keby sa to uplatňovalo všeobecne. Lebo keď si napríklad teraz zoberieme nejaké auto, ktoré vyrobili českí pracovníci v Čechách a predpokladali, že by to malo platiť iba pre český trh, tak to samozrejme nepriateľné. A pokiaľ ide o typ schváľovania používaný v Spojenom kráľovstve, myslím si, že e, by bolo dobre, keby sme to nejako e, uľahčili. Pokiaľ by sa prijal scenár bez dohody, tak eh, by eh, nastali veľké problémy. My totiž máme už eh, istú legislatívu, ktorá upravuje prístup k motorovým vozidlám, pokiaľ ide o koniec výrobnej série. To opravujú národné orgány pre typové schváľovanie. A pokiaľ ide o dielce, ktoré boli vyrobené podľa britského systému a neboli ešte uvedené na trh, toto by mohlo byť komplikované. Myslím si, že E, rada zvažuje čiastkové riešenie, to znamená, že by sa to malo vzťahovať na dielce, ktoré budú uvedené na trh až do e, samotného Brexitu. Ja si myslím, že by sme mali použiť rovnaký postup, aký sa používa v prípade motorových vozidiel pred koncom výrobnej série. E, a Možno, že by sa to mohli zaviesť isté časové obmedzenia napríklad na dobu 12 eh, mesiacov a podobne by toto typové schvalovanie mohlo spadať pod právomoc príslušných eh, orgánov. Myslím si, že tieto opatrenia by sa mali obmedziť len na to, čo je právneho hľadiska nevyhnutné, a aby sa splnili formálne požiadavky na uvádzanie na trh eh, dielcov a výrobkov. Eh, a pokiaľ by nebol, nebola dosiahnutá dohoda, myslím si, že by to veľmi stiažilo situáciu, ale verím, že eh, tá, tejto otázke sa venuje veľká pozornosť a viem, že tu máme ľudí, ktorí sa k tomu tomu budú môcť vyjadriť e, takisto podrobnejšie. Som veľmi rada, že ste uviedli moju krajinu ako príklad výrobcu automobilov. Naša krajina sa volá Česká republika alebo Česko. Teraz e, poprosím e, tieňového spravodajcu Alde. Ja si veľmi vážim to, čo povedal pán Dalton, ale nevidím e, možnosť iného prístupu zo strany komisie. Ja tu nie som na to, aby som komisiu obhajoval. E, vlastne dosť často som kritizoval niektoré jej postupy, ale myslím si, že v tomto prípade ide o jedno a jediné možné riešenie tejto situácie. Nechcem teraz zachádzať do diskusie o tom, kto má na svedomí to, že ste sa rozhodli vystúpiť. Naozaj nechcem e, zač- začínať so žiadnym predsudkom, ale tí výrobcovia, ktorí v Spojenom kráľovstve získali v minulosti e, schválenie, budú potrebovať nové schválenie. A to sa týka tých produktov, ktoré sú už vo výrobe automobilov, ale aby sa zabezpečilo ďalšie dodržiavanie právnych predpisov EÚ, tak je potrebné to, v tom pokračovať. Ale pokiaľ ide o dnešnú legislatívu upravujúcu typové schváľovanie, neumožňuje takýto prístup. V súčasnosti nie je možné, aby jeden orgán menil e, typové schválenie, ktoré udelil orgán iného štátu. A to naozaj nie je prípustné. Niekto musí byť zodpovedný. A ak akceptujeme schválenie, ktoré udelil niekto iný, tak to by bol nezmysel. Čo, keby sa napríklad niečo stalo, mala by som, mal by som byť ja zodpovedný za schválenie, ktoré ste udelili vy. Ja si myslím, že komisia robí jedinú možnú vec, že žiada e, orgány udelujúce schválenie, aby vychádzali iba z legislatívy EÚ, čím by sa zabezpečila istota, že tieto orgány schvalovania potom aj budú mať zodpovednosť za niečo, čo sa môže stať. Ja si myslím, že toto je jediná cesta. Nechcem ja tu nejako eh, tu rozvíriť diskusiu o tom, kto má na svedomí to, že ste sa tak rozhodli. Ale toto je dôvod, pre ktorý vítam tento návrh a takisto e, je to aj dôvod pre názor, že orgán, ktorý udelil e, schválenie, musí byť zodpovedný aj v budúcnosti, aj v prípade odvolen od- stiahnutia už e, výrobkov už uvedených na trh a pokiaľ ide o neistotu, ktorú vyvolá Brexit, nie je to dobré pre biznis ani pre e, spotrebiteľov a môže to mať dôsledky pre bezpečnosť. Ja takisto sa prihováram za zjednodušený postup, pretože naozaj je potrebné tento legislatívny akt prijať čo, prijať čo najskôr. Ja nevidím e, nejaké zásadné zmeny v tom návrhu komisie. Myslím si, že je dobrý, ale aj ako povedal Envy, bolo by potrebné spresniť jeho znenie. A pokiaľ E, nadobudne účinnosť typové schváľovanie EU, tak schválenie, ktoré udeli e, Spojené kráľovstvo, strati účinnosť. Zrejme to znenie by malo byť spresnené. Ja podporujem návrh komisie a dúfam, že tento legislatívny návrh bude e, dovedený do konca čo najskôr. Teraz Pascal Durand Ďakujem, pani predsednička, veľmi stručne, pretože v zásade zdieľam to, čo tu podal pán Selimovič a preto by som e, to nechcel opakovať. Okrem toho zdieľam aj stanovisko pani Midy. Myslím si, že všetci sme, e, máme rovnaké stanovisko. E, tá práca, ktorá sa vykonala v súvislosti s typovým schváľovaním vozidiel, bola veľmi zásadná a, a je teda potrebné, aby Spojené kráľovstvo aj naďalej rešpektovalo európske normy E, za ktoré sme bojovali a v tomto smere by nemali byť žiadne ťažkosti, pretože my máme rovnaký názor. A bude to dobré nielen pre výrobcov EÚ, bude to dobré aj pre výrobcov v Spojenom kráľovstve, ako aj pre spotrebiteľov. E, na druhej strane si myslím, že vzhľadom na prácu, ktorú ste vykonali už doteraz, skutočne je škoda, že by sa o to malo prísť a je potrebné, aby sme našli maximálnu zhodu a ekvivalentnosť našich systémov. Ďakujem a teraz eh, dávam slovo ďalším rečníkom, pán Wolf ako prvý. Ďakujem veľmi stručne. Ja by som chcel mať len jednu malú pripomienku k tomu, čo predložila komisia. V súčasnosti tu hovoríme o predkladaní návrhov. Samozrejme, komisia sa nachádza v situácii, keď európsky výrobcovia v súčasnosti dostávajú schválenie ich produktov a pokiaľ ide o britských výrobcov, bude potrebné, aby dostali aj schválenie e, orgánov EÚ Ehm, hovoril sa o tom už aj s predsedom ESMA v výbore Ekon včera. Európska únia už vybudovala štruktúry, v rámci ktorých je možné akceptovať typové schválenie niektorých služieb, čo je možné um, uplatniť aj na tovary, pokiaľ ide o organizácie so sídlom v tretich krajinách. Uvidím príklad finančných služieb. Samozrejme, v prepojenom svete finančných finančných služieb existujú predpisy upravujúce akcie, obligácie a pokiaľ ide o napríklad monitorovanie finančných um, predpisov, tak uh, tieto má na vysokej úrovni práve Amerika, Spojené štáty americké. Tieto pravidlá sú niekedy podobné alebo rovnaké ako tie, ktoré sa uplatňujú v EÚ, ale niekedy sú odlišné. Napriek tomu je potrebné zabezpečiť cezhraničné transakcie, aby ste napríklad mohli kupovať akcie v jednej krajine, uh, nechať si ich vyplatiť v inej krajine a podobne. A na tento účel sa používajú memoranda o porozumení. A tieto memoranda o porozumení MOU, myslím si, že v súčasnosti ich má EU okolo 400, v, súči- v, v súvislosti s tretimi krajinami vrátanie USA. Nie je teda možné e, využiť takéto, takýto postup alebo postup, ktorý sa mu podobá v prípade scenára bez dohody. E, tam pokiaľ ide o právne úpravy v EU a v USA, tak sa vypracoval zoznam, kde sa porovnávajú tie, ktoré sú identické, ekvivalentné a ktoré nie sú. Čiže hneď na prvý pohľad je zrejme, že čo je treba urobiť. A pokiaľ ide o dohodu o vystúpení Spojeného kráľovstva ten termín je určený a tento do 31. decembra roku 2020 sa teda budú aj v Spojenom kráľovstve uplatňovať tie predpisy. Ja teraz odovzdávam slovo pánovi Agňu. Daniel Tolcen tu niečo načrtol, ale um, rozhodne, ak je niekto zodpovedný za Brexit, tak to nie je on. Považoval som to za potrebné povedať vzhľadom na tú síru a oheň, ktorá bola na neho vrhnutá. Ale teraz by som chcel vyjadriť svoje potešenie z toho, že výbor seriózne posudzuje túto otázku. N- nestačí povedať len, že to netreba robiť, nemalo by sa to robiť a tak ďalej, ale hovorí sa o tom, čo konkrétne urobiť. Možno, že vás to neteší, ale v každom prípade ste pripravení hovoriť o o týchto problémoch. Dnes do obeda som hovoril o vzájomnom uznávaní ale keď e, vás počúvam v rámci tejto diskusie, myslím si, že sa tu opätovne vynárajú tieto dve slova. E, čiže je potrebné hovoriť o vzájomnom uznávaní medzi Spojeným kráľovstvom a ďalšími krajinami EÚ, Kanadou a ďalšími. E, čiže tento precedens tu existuje a treba ho využiť. Okrem toho by som chcel povedať, že my v Británii chceme kupovať vaše tovary, my nechceme zostať bez nich a pokiaľ sa na to pozeráme z tohto pohľadu, myslím si, že by nám to mohlo pomôcť. Ďakujem. A teraz pani Lucy Anderson, ďakujem. My sme sa mnohí ešte nevznali, nevzdali nádeje, ale myslím si, že môžem súhlasiť s Pachskalom, keď hovorím, že Ehm, jednoduché riešenie pre všetky štandardy je niečo, kde ehm, máme šťastie, že nám výrazne pomôžu aj medzinárodné štandardy. Táto diskusia však zdôrazňuje tú ehm, pošetilosť celého toho projektu. Nie je v našom národnom zájme opustiť EÚ v tejto, ako aj iných oblastiach, hoc aj budeme mať obchodnú dohodu, ktorá plnohodnotne všetky otázky pokrie, vieme, že je to prípad, kde e, v európskej legislatíve sme tak tvrdo bojovali, aby fungovali hodne. Je tu množstvo, e, veľa problémov e, s judikatúrou, s vymáhaním tých vecí, aby súdy o 10 rokov teraz prijímali dobré rozhodnutia. Je to naozaj metúce pre európske i britské súdne inštancie je mi to ľúto, že poprvé máme vôbec túto diskusiu, príjmame, príjmam to, že ju musíme mať, ale je to na ne v správnom mieste. Túto diskusiu uh, uh, uzavrieme, pokiaľ ide o britské vstupy. Uh, pani Styler, nie každý v Británii verí v Brexit, to chcem jasne vyjasniť ako podpredsednička tohto výboru Chcem pripomenúť britským kolegom, že v Európskom parlamente výbor, tento výbor je tu na podporu jednotného trhu, je to pre nás veľmi dôležité. A ak odchádzame z EÚ, chcem, aby naša krajina zostala súčasťou e, jednotného trhu a takisto systémov bezpečnosti. V e, Ekone som hovorila o určitých zabezpekách pre túto legislatívu. Volala som na stretnutia, kde išlo o uznávanie výrobkov, takisto s Amerikou. Rôzne produkty sa veľmi líšia od vozidiel. Bezpečnostný eh, element je tu pre našich občanov taký kľúčový. Preto sme tu vytvorili štandardy vo vozidlách v rámci svet, sveta. Tento výbor, eh, keď hovorí o období po Brexite, mnohí, čo hlasovali za eh, Brexit, nerátali s takýmto chaosom, v ktorom teraz sa nachádzame. E, takisto ešte o 6 mesiacov. Myslím si, že môžem len podporiť e, e, kolegyňu Mici a ďalších v tvrdej práci za posledné roky s cieľom dosiahnuť, aby naši občania mali najlepšie možné služby a tovary. Preč to hodnota je, spoločného trhu má takú, hodno, takú vysokú hodnotu? A teraz do diskusie prizvem pani Joanu Čikovskú, e, vedúcu oddelenia z Európskej komisie. Ďakujem dámy a páni za vaše komentár. Mám otázku, či máme čas preletieť tou prezentáciou? Ďakujem. Taký náčrt situácie toho textu, ktorý sme pripravili, kde chceme riešiť e, vaše obavy. Chcem sa pokúsiť, aby to fungovalo Takisto sa vyjadrím ku komentárom, ktoré zazneli v diskusii. Toto je len ten kontext. Všetci vieme, že ako náhle e, e, sa Spojené kráľovstvo rozhodne pre štatu tretej krajiny, tak implikácia pre motorové vozidlá ten trh bude ten, že e, orgány, ktoré robia typové schvaľovanie, nebudú už e, e, mať túto úlohu na starosti a z toho vyplynú všetky tie konsekvencie pri uvádzaní na trh. Toto sa snažíme práve riešiť. Je to text, ktorý má pripraviť sa nás na Brexit bez toho, že by to e, prekazilo rokovania, ktoré prebiehajú na rôznych úrovniach a pokrývajú všetky ostatné sektory táto legislatíva musela vzniknúť spôsobom, aby zohľadnila terajší právny kontext, ale aj politický kontext a negociácie. Je to najlepší pro návrh, aký sa nám podarilo na základe týchto prekážok v navrhnúť. Prečo ho potrebujeme? Už preto, pretože terajší právny rámec by nám neumožnil plynulý prechod z terajšej situácie do situácie Brexitu a tie štyri odrážky, ktoré sme tam videli na e, dolnej strane predošlého e, priesvitky, hovoria o prvkoch, aspektoch, ktoré pribudli k terajším pravidlám. Je to ich nová aplikácia, ktorú možno e, ktoré si môžu pozrieť i tých 27 jednotlivých homologizačných orgánov technické služby technickej kontroly, požiadavky pre nové vozidlá, aby u výrobcov boli rovnaké podmienky a tiež zodpovednosť e, e, orgánov, ktoré robia typové schvaľovanie v tých 27 členských krajinách. Ďalšia priesvitka je všeobecná informácia ukazajúca prípravu diskusí, ktoré tu dnes máme. A posledná odrážka je veľmi relevantná pretože sa treba naozaj pozerať na zmluvu o odchode, kde sú základné princípy, ktoré sú pre nás vodítkom, ako zvládať terejšiu situáciu. Hovoríme o rámci typového schvaľovania, ale tiež zmluva o odstúpení. Veľmi stručne, e, pokiaľ ide o predmet tohoto návrhu, doplnkové e, pravidlá pre typové schvaľovanie doplnkové preto, pretože pravidlá typové schváľovania sa e, vzťahujú okrem tých nových tu navrhovaných predpisov. Tento návrh je dovrh, dočasným, v určitom bode prestane platiť. Ďalej potom na ďalšej priesvitke, aký je záber platnosti nielen vozidla, ale aj systémy, komponenty a technické jednotky a neobmedzujeme sa len na vozidlá a prívesy. Takisto polnohospodárske a e, lesné mechanizmy a rôzne ďalšie mechanizmy a stroje. V zmysle nariadenia NRMM. Potom sú tu ďalšie legislatívy, definície. Dôležité pravidlo ďalej je na tejto štvrtej priesvitke ako som už vysvetlila, terajšia legislatíva neráta s druhým no, aplikáciou tohoto modelu. Preto to potrebujeme, pretože výrobcovia rovnaký model môžu eh, aplikovať u 27 orgánov a dostanú novú, eh, nové typové schvaľovanie, veľmi dôležité pre eh, nariadenie. Výrobcovia budú musieť tie žiadosti vyplniť kým ešte pred Brexitom, ale ak by tu bolo prechodné obdobie, tak pred tým vypršaním toho obdobia nejde o to len ho e, použiť, ale e, schváľovací orgán musí vydať aj novú, nové typové schváľovanie. Ďalší aspekt, ktorý je veľmi relevantný, my vychádzame z toho, že nový orgán pre typového schválenia môže e, zažiadať aj o testy, ktoré už urobila technická kontrola Spojeného kráľovstva a ušak. Vychádza sa tiež z toho, že u pochybností ten nový e, schvaľovací orgán môže e, vykonávať ďalšie dodatočné texty, budú, testy, pardon, môžu, ak chcú, ak majú pochybnosti, robiť akékoľvek ďalšie testy tento predpis v tom návrhu chce uľahčiť ten prechod pre výrobcov. Takisto vychádzame z toho, že nový, nové homologizácie budú teda napríklad vypracované s cieľom zachovať rovnaké konkurenčné podmienky pre výrobcov, aby sa tieto neovplyvnili. keď nadobudne platnosť nové typové schvaľovanie. Nehovoríme tu o transfere, je, tu, je to veľmi dôležité, pretože z tohto vychádza, že tie vozidlá, ktoré majú o potvrdenia z jedného orgánu z 27 krajín. Je tu plná zodpovednosť za tento produkt zo strany novej nemeckej, fínskej, maďarskej eh, inštancie schvaľovania, pokiaľ ide o eh, dozor nad trhom, pokiaľ ide o súlad s pravidlami a tak ďalej. Táto časť vyzerá zložitá, zjednoduším ju. Na základe už povedaného, na základe tej zodpovednosti za novo vydané typové schvaľovania. Si tu situácie tiež, kde sú tieto homologizácie e, neplatné, pretože vozidla sú na trhu, ale nemajú e, platné typové schvaľovania. Tu treba zabezpečiť, aby tu nebol žiaden dieselgate, že by tu neboli vozidla, ktoré by neboli sprevádzané tým, že by konali e, príslušné orgány typového schvaľovania. To je ďalšia záruka preto, že tento návrh umožní všetkým na, e, produktom, ktoré tu cirkulujú na trhu, aby boli e, dobre dozorované. A to je snáď posledná, myslím, priesvitka. Takto vyzerá ten návrh. A moja posledná poznámka je tá, že rada začala pracovať na texte už v júli my teraz e, finišujeme, takmer sme pripravení na nový text. Rada de facto potvrdila návrh komisie, doladila určité pravidlá, avšak princíp zostáva aj koncept. A ešte jedna vec, keďže tu boli komentáre o vzájomnom uznávaní. Vzájomné uznávanie je princíp, ktorý sa nepoužil ako riadiaci princíp prerokovania a preto nemôžeme budúcu legislatívu stávať na tejto premise. Preto navrhujeme toto ako najjednoduchšie riešenie pre výrobcov. Ďakujem. Ďakujeme vám za vyjasnenie a prezentáciu tých bodov, ktoré tu zazneli. Neviem, či Marlín ešte chce sa vrátiť k téme. Ďakujem komisie za veľmi podrobnú technickú analýzu. Jedine, čo môžem dodať, že beriem do úvahy komentáre kolegov. Čo som ale pochopila a čo ma teší, že sme na rovnakej lodi, pokiaľ ide o vyhnutie sa skresleniam, narušeniam jednotného trhu, elimináciu právnych neistôt a zabezpečenia bezpečnej, e, bezpečnosti, bezpečia pre našich spotrebiteľov. V tomto duchu pracujeme to je tá červená niť toho dialogu a baháza pre dnešok. Ďakujem. Ďakujeme. Ako som už bola spomenula, návrhy pozmenujúcich návrhov spravodajcom prídu 12. oktobra a potvrdenie e, návrhu správy 21. oktobra, ak nebudú námietky. Ďalší bod programu e, ide o po, poistenie povinného rušenia, ru, ručenia pardon, e, u motorových vozidiel a presadzovanie týchto povinností, aby sa takéto ručenie dodržiavalo. E, slovo odovzdám sama sebe, keďže som spravodajkyňou k tejto téme. Smernica o poistení motorových vozidel asi neznie ako zaujímavá téma, ale poistenie vozidiel sa dotýka každodenného života európskych občanov od jednoduchých nehôd, zo pár škrabnutí až po vážne e, nehody, kde ľudia potrebujú zdravotnú starostlivosť, poistenie vozidiel a zabezpečenie dobrého fungovania systémov. To je dôležité pre e, e, vlastníkov motorových vozidiel. Každý z nás sa môže stať bohužiaľ obeťou nehody. A práve táto smernica e, znamená, že môžeme šoférovať vo vozidlách medzi členskými krajinami bez toho, že by sme na hraniciach e, dokazovali, že sme poistení. A práve vďaka tejto smernici vieme, že máme krytie, dostaneme kompenzáciu kdekoľvek v EÚ bez ohľadu na to, či sme turistami alebo ideme len do práce. V zmysle e, tejto smernice poznáme systém zelených kartičiek, je to smernica, ktorá nám dáva možnosť úplnej slobo, slobody v Európskej únii s vozidlami na základe jedinej platby poistného. Pokiaľ ide o smernicu samotnú, môžem s radosťou oznámiť, že 99% z prípadov funguje dobre. Nie je však dokonalá. Je to samozrejme priestor na zlepšenie a práve preto tu máme nový návrh z dielne komisie. Komisia navrhuje 5 pozmeňujúcich návrhov k doterajšej smernice, pokiaľ ide o kompenzáciu obetí v prípade nesolventnosti alebo konkurzu podniku či poisťovne, potom tiež korektné, štandardizované, povinné čiastky krytia, povolenie e, poistných e, kontrol vozidel z strany členských krajín, ďalej použitie e, E, vyhlásení o histórii nehôd u novej poisťovne a na základe rozhodnutí súdneho dvoru nová definícia použitia vozidla sa takisto dodá. V prvom prípade, e, ako výbor to môžeme v všeobecnosti podporiť, boli tu len dva veľké prípady veľkých e, poisťovní, ktoré zbankrotovali v Írsku a krátko na to v Bulharsku. Bankroty, ktoré znamenali, že stovky zranených či poistených nemali nárok na kompenzácie, hoci ľudia si platili poistné. Bolo mi povedané, že e, išlo o prípady, kde poisťovne boli zaregistrované e, v nejakej krajine, ale zobrali si peniaze a zmizli neviem, či vieme vyriešiť problém pyramídových štruktúr či ďalších podvodov, ale minimálne obete môžu dostať kompenzácie zo záručných fondov členských krajín, ak by podobný v prípad vznikol v budúcnosti. Tieto obete by nemali byť na tom horšie než obete nehody s nepoisteným vodičom. Pokiaľ ide o minimálne krytie, všetky krytia v EÚ by mali byť rovnaké alebo vyššie než de minima v, stanovené v smernici, ale keďže je tu taký dozor, určité kraj, e, krajiny majú aj nižšie krytie kvôli e, prechodnému obdobiu, kde bolo potrebné obdobie iných čiastok, iných indexácií. Ak máte teda nehodu v niektorých z týchto českých krajinách, nemusíte byť pokryté do výšky takej minimálnej ako je v iných krajinách. Komisia slubuje, že treba napraviť túto e, chybu a ja súhlasím. Momentálne je nelegálne systematicky zastavovať vozidla a pýtať si doklad o poistení. To sa považovalo za e, porušenie voľného pohybu osôb a e, nezákonné. Teraz avšak, keďže máme k dispozícii skenery poznávacích značiek. Komisia si myslí, že je na čase, aby bolo legálne systemat, systematicky skénovať dôkazy poistenia, pokiaľ členské krajiny systematicky nezastavujú tie vozidlá, ale ich len zajazdy odskenujú. Ako nástroj na e, vymáhanie práva si myslím, že tento nástroj je vítaný. Čokoľvek môžeme urobiť, len aby sme znížili počet nepoistených vozidel na cestách, by sme urobiť mali. Skenovanie poznávacích značiek je jedným z takýchto spôsobom, ktorý určite zasiahne do denných, každodenného života našich občanov. Treba robiť viac preto, aby sme chránili súkromie e, a ochranu údajov európskych občanov. Môžeme využiť túto právomoc. Smernica musí mať e, striktné pravidlá pre pracovanie s údajmi. Keď sa skenujú tie e, poznávacie značky, teda ľudia nie sú priamo viny z porušenia. Tieto údaje by mali byť vymazávané. Tieto kontroly by sa nemali stať e, systémom dohľadávania vozidiel. Určite si pamätáte na e, diskusie z roku 2011, keď Dánsko zaviedlo skanovanie vozidiel, ktoré prekračovali hranicu a v nedávnom období množstvo členských krajín zaviedlo programy na skenovanie všetkých vozidiel pri e, dopravných nehodách. Musíme si ujasniť, ako sa použijú tieto údaje. Skenovanie v, pre poistné dôvody musí byť povolené len, ak existuje výmena údajov. Nemá zmysel skenovať zahraničné e, poznávacie značky. Každý počítačový systém má predsa spôsob zisťovať, či ide o poistený subjekt alebo nie. Preto tu máme systém výmeny medzi členskými krajinami a našťastie je tu systém, ktorý e, funguje na základe smornice z roku 2015 na, o cezhraničnej e, výmene údajov, pokiaľ ide o bezpečnosti na cestách a nehodách. Máme teda systém, len treba zahrnúť e, tento zoznam do zoznamu porušení zákona. Ja preto navrhujem zmeniť smernicu na to, aby robila presne toto niekoho, niekto, kto prechádzal hranice, tak súhlasím s tým, že moja vodická história by mala cestovať so mnou a mala by byť zohľadnená akokoľvek novou poisťovňou, keď sa presťahujem. Keď sa niekto presťahuje z jedného členského štátu do druhého, e, nemal, nemal byť situácii a hodnotený ako rizikový vodič, ako keď mal 18 rokov, ak by som nemala žiadnu poistnú udalosť v priebehu 15 rokov, 5 rokov, tak to musí byť zohľadnené a preto by sa mala dostať eh, nižšie, nižšie splátky. Eh, v prípade mnohých eh, poistných zmluv počet ľudí, ktorí sa stiahujú do zahraničia je relatívne malý, ale musíme im aj tak pomôcť a zajistiť, aby nikto nebol diskriminovaný. No a na záver komisia prijala viacero, kodifikovala viacero rozsudkov Európskeho súdneho dvora, čo sa dá chápať tak, že počas e, v súlade so znení súčasnej e, súčasnou smernicou akékoľvek e, motorové vozidlo, ktoré je na ceste pokryté a musí mať poistenie bez ohľadu na to, či je to na verejnej alebo súkromnej komunikácii alebo inde, pokiaľ je to forma dopravy. Podľa najširšej interpretácie by to znamenalo, že všetky elektrické elektrické bicykle, segue, hoverboardy, detské auta musia byť poistené. Tieto nové elektrické skútre a kolobežky, ktoré vidíme všade, by mali byť tiež pokryté poistením. Doteraz sa väčšina členských štátov nechápala rovnako použitie motorových vozidel ako súd a ne, nepožadovali poistenie pre tieto vozidlá. Napríklad len Fínsko, Švajcko a Francúzsko by vydarovali, aby motošporty mali poistenie. Komisia hovorí, že to malo všetko zaradené a že členské štáty môžu využiť existujúcu derogáciu článok 5, to aby ich um, dali vynik. Ja nesúhlasím s prístupom komisie táto zmena sa veľmi pravdepodobne bude týkať našich občanov a to použitie alternatívnych spôsobov dopravy a môže to zvýšiť uh, platby poist, poistného. No a ja osobne si myslím, že logika musí byť taká, že táto smernica je vytvorená na typovo schválené vozidla a nie elektrické bicykle alebo monoposty Formuly 1. No a kto si želá e, žiadať poistenie pre tieto iné osoby alebo športové vozidla žiadne. Nič tejto smernici im to nebude brániť, ale musí to byť rozhodnutie každého členského štátu. Ja by som samozrejme chcela každému odporučiť, kto vlastní elektronický bicykel, aby mal osobné poistenie za spôsobené škody. Nemôže to byť povinné, povinné tento bicykel. No a e, padli možná revízia článku 50 o e, slavných vozidlách, no ale samozrejme väčšina zmien bude mať technický charakter. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz eh, by som rada eh, privítala návštevníkov študentov z Gentu. Vítame vás v Európskom parlamente na pôde tohto výboru. No a slovo teraz dám ďalším tieňovým spravodajcom. Tieňovým skupina za EPP je to Ivan Štefanec. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ja by som rád povedal pár slov v mene môjho kolegu Ježiho Pospíšila, ktorý dnes nemohol prísť. Súhlasíme s komisiou, je tu potreba posilniť ochranu obetí dopravy nehôd e, treba zlepšiť um, informácie, e, treba harmonizovať minimálne počty a prispôsobiť rozsah pôsobnosti smernice. Ja považujem návrh komisie za dobre pripravený a vychádzajúci z dobrej právnej analýzy. Z môjho hľadiska si to nevyžaduje zásadné zmeny ale, ale nie, nejaké úspre, ús, upresnenia. Čo sa týka ochrany zranených eh, strán, tak eh, návrh komisie hovorí, že členské štáty mali vytvoriť a, eh, alebo autorizovať nejaký orgán na to, aby kompenzoval zranené strany, ktoré sa zvyčajne zdržujú na ich území nielen v prípade insolventnosti, poisťovne, ale aj v prípade nedostatočnej spolupráce poisťovne e, vytvorenie orgánu je dobré podporiť, ale rozsah kompetencií by, by sa malo stále diskutovať. Čo to týka prípadu nesolventnosti, a to je jasné, nevytvorila žiadne, žiadne pochybnosti, tak nedostatočná spolupráca je otázna mala byť ďalej špecifikovaná, aby sa zaistilo to, že nebude znamenať eh, prílišne administratívne náklady. Tiež súhlasím s myšlienkou, že treba zohľadniť eh, históriu poistných udalostí eh, kvôli zjednodušenému prechodu inému poistiteľovi a inej poisťovni. No a ja predložím nejaké ešte mm, pozmeňujúce návrhy, ktoré sú zamerané na zlepšenie a ja považujem um, návrh komisie za dobré východisko do rokovaní. Naša skupina sme pripravení zohľadniť to a spolupracovať plno na to, aby sa to stalo čo najjednoduchšie pre všetky strany. Ďakujem pekne. Thank you very much. For SND Group I have said... Ďakujem pekne uh, za skupinu SAG. SAD Sergio Koferáty a slovnostná Lucy Anderson. Áno, ďakujem pekne, keďže Sergio dnes nemohol prísť, tak uh, sa vyjadrím v jeho mene. Ja som veľmi úzko spolupracoval s Sergiom a jeho tímom na tejto dôležitej uh, téme, takže ďakujem ním. Ďakujem za produktívnu spoluprácu. Sergio by sa chcel ospravedlniť za jeho neprítomnosť, pretože musel ísť do Talianska Sergio a ja. By sme radi poďakovali spravodajkyni a kolegom za prvú diskusiu o, tejto, o tomto veľmi dôležitom návrhu a veľmi pozbudivé vypočuť si vaše názory na to, či si myslíte, že by sa treba opracovať na eh, tomto návrhu a podporiť ho. Ja som si istá, že budeme, hm, nájdeme spôsob dobrej spolupráce, aby sme eh, podporili silnú pozíciu parlamentu, eh, ktorý posilňuje práva občanov a obetí Ehm, nehôd. Len pár všeobecných vecí. Poprvé som presvedčená o tom, že návrh Európskej komisie sú viacero zlepšení pre obete nehôd. Je dobre, máte nediskriminačné ehm, primerané kontroly poistení a vytvoríte ehm, príslušný mechanizmus pre prípad nes- neslovennosti článok 10a a tiež efektívnejšia minimálna harmonizácia v s ohľadom na povinné čiastky krytia, eh, ktorých treba poskytovať kompenzáciu podľa článku 9 a to prinesie väčšiu jasnosť a konzistentnosť, keďže eh, mnohé členské štáty majú teraz menšie čiastky, ako sa navrhujú, ale bude dôležité zohľadniť to, eh, či treba zmeniť minimálne čiastky na jednu nehodu na jednu osobu v Rovnako sme presvedčení o tom, že musíme byť ambicioznejší ohľadom otázok ochrany spotrebiteľa, hlavne článok 16. E, tu navrhované zmeny komisie sú pozitívne, ale ne, nezachádzajú dosť do detailu. Je uh, dobre predchádzať diskriminácii vzhľadom na bývalú rezidenciu. Uh, miesto pobytu uh, poisteného, ale treba zaistiť, aby bola zohľadená história a aby transparentnosť nebola obmedzená len tento aspekt. Takže ja dúfam, predsednička, e, že som pochopila správne, čo ste vyhovorili o tom a že s nami súhlasíte. Je veľmi dôležité využiť príležitosť tohto aby sme zaviedli systém bonus malus na európskej úrovni. A to by ponúklo lepšie podmienky spotrebiteľom. Či sa týka rozsahu pôsobnosti, je dôležité zaistiť, aby smernica bola vyvážená, aby bola pripravená na budúcnosť a správne chránila spotrebiteľov a zranených. Ja by som ešte chcel poďakovať komisie za otázku Európskeho parlamentu, ktorú som položila, stále nie je úplne jasné, ako by sa aplikovala revízia na motorové vozidla, kde majiteľ odhlási, odhlási z prevádzky motorové vozidlo kvôli tomu, že ho nemôže šoferovať bežnej premoka stále je majiteľom. Prípad Juliana hovorí o prípadoch ako deregistrácia, ktoré sa nevždy dá uplatniť. No a tento rozsudok bol vynesený po zverejnení návrhu komisie, takže bolo jasné alebo dobré vyjadriť sa ešte k následkom tohto. No a ešte úplne na záver pripomienky k rozsahu pôsobnosti a jeho zbytočnom rozširovaní. Ja si však myslím, že len jednoduché eh, spojenie na typov schválené vozidla, ja chápem, prečo to robíte, ale myslím, že možno sa budeme musieť zaoberať obeťami tejto veci s ohľadom samozrejme na to, že nechceme narúšať technologický pokrok. Ďakujeme veľmi pekne a tešíme sa na tento návrh. Ďakujem pekne. A menej KR, to Daniel, áno, ďakujem pekne. Ja vítam návrh na zmenu tejto smernice. Ehm, ja zelené rozsudky Európskeho súdneho dvora, no, ja viem, že vyjasnenie práve jasné, tak momentálne sa interpretuje rôzne v rôznych členských štátoch. Ja mám tiež nejaké eh, výhrady k návrhu, tiež ja eh, som znepokojený navrhovaný zmenami rozsahu pôsobnosti článku 1a nevytvára jasnú právnu istotu, pretože to definuje použitie ako mm, spôsob dopravy a hovorí sa o problémoch, ktoré by to prinieslo v motoristickom športe a polnohospodárstve fraudy. Ak by boli zahradené, to by to bolo veľmi negatívne dopady pre niektoré krajiny. By to znamenalo zavedenie povinného poistenia pre vozidla, ktoré predtým neboli eh, v eh, kryté ako napríklad elektrické bicykle alebo vysokozdvižné vozíky. No je to správny smer. Ja eh, chápem, že dopady sú také závažné, že motošport možno, možno bude mus, musieť pokračovať ilegálne. Poistne povedali, že bude ťažké poskytovať rizika veľké škody, ktoré sa spôsobujú a sú úplne bežné v motoristickom športe. No a v prípade, kde sa bočne už uplatnilo, tak splátky narastli. No a keby sa to zaviedlo, tak takmer všetky, všetky motoristické podujatia boli nemožné, hlavne tie amatérske, keďže žiadna poistenia nie je ochotná skytnúť krytie, pretože kolízie sú bežné, polnohospodári tiež budú eh, čeliť rizikám pri poistení ako eh, veľmi špecializované, eh, špecializované vozidla, ktoré bežne nechodí na komunikácie, teraz budú kryté, výhody pre verejnosť sú obmedzené, pretože a hrozby pre verejnosť sú malé, pretože nikdy nebudú veľmi blízko ehm, osoba, už veľmi Veľkej Británii, už muž, musia splňať požiadavky na poistenie na pozem, súkromných pozemkoch a preto povinný systém spomínať tu nie je nevyhnutné. No a čo sa týka všeobecnej smernice, musíme sa na to podariť. Ak to pôjde e, týmto smerom, tak my bohužiaľ to podporiť nemôžeme. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Je tu ešte niekto, kto by sa chcel vyjadriť, ak nie, a tak slovo dám pánu Martinu Merlinovi, riaditeľovi z Európskej komisie. Aha. Dobrý deň, dámy a páni. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, za slovo. Musím sa ospravedlniť v mene pána Mechalana, ktorý dnes nemohol prísť. Ja som Marek Lisi, som zamestnanec zodpovedný za eh, prípravu tohto návrhu a ja sa vynasnažím čo najrychlejšie zareagovať na pripomienky a poznámky. Najskôr by som rád poďakoval výboru za veľmi pozitívny feedback, čo sa týka tohto návrhu. História tejto smernice začala v 70. rokoch a bola to, bol to reťaz eh, postupných zmien, čo znamenalo zlepšenie ochrany obetí dopravných nehôd. Ja by som rád zdôraznil, že ja som skutočne privítal a som si istý, že všetci Európania by to po, privítali, že budeme pokračovať v tejto, uh, tejto tradícii a budeme prispôsobovať smernicu takým spôsobom, aby zlepšovala ochranu obetí. No a čo sa týka špecifických pripomienok, ktoré tu dnes zazneli, tak prvá súvisela s nesystematickými chorobami, e, kontrolami a s kontrolou údajov. A my si že, že, samozrejme uvedomujeme všetky problémy s ochranou údajov, akékoľvek pripomienky a zmeny budú vítané, čo sa týka výmeny informácií a prepojení s dopravnými priestupkami, Nuda mi to už je iná vec, na to myslím, eh, by sme museli požiadať o právne stanovisko, pretože táto smernica bola prijatá na inom právnom základe a môže si vyžadovať iné postupy, takže nie som si istý, či by sme eh, to mohli meniť priamo z týchto postupov. No a čo sa týka rozsahov pôsobnosti, čo sa zdá, že ktoré sa dosť na no Príklad boli elektronické, elektrické bicykle. Ja to rozdelím do takých viacerých skupín, pretože elektrické bicykle vlastne nespadajú do um, rozsahu pôsobnosti kvôli rozsudkom. Tomu, že pred, predtým oni, to sú len nové vozidlá, ktoré sa nezvažovali pre účely poistenia, ale z mojich neformálnych kontaktov, ktoré mám s členskými štátmi, tak oni to zvažujú, pretože miera nehodovosti rastie, počet nehôd spôsobených týmto vozidlami rastie, no a my sme nevideli dôvod, tiež než požiadali tej aktéry, aby sme sa obrali, to otázka, aby sme ich vyňali, my sme nikdy nemali ten prístup, že by sme nejaký typ vozidla vyňali z rozsahu pôsobnosti smernice, pretože to je kompetencia členských štátov, ale špecificky pre elektrické bicykle. Pre mňa elektrické bicykle nie sú bicykle, to sú motocykle v podstate, možno s nízkym výkonom, ale z hľadiska ochrany životného prostredia je to samozrejme dôležitá vec, ale na druhej strane rizikový faktor voči obetiam to musíme vnímať ako osobitnú vec a musíme vnímať tie veci, či niekto, koho môže tieto vozidla zabiť, či niekoho môžu vážne zraniť a či niekto, či môžu spôsobiť veľké materiálne škody, by sa tvrdiť, že možno nevykolaja vlak, aj keď na druhej strane by mohli spôsobiť veľkú hromadu nehodu, ale čo sa týka zubných zranení, čo je často tá najdrahšia kategória kompenzácií ak niekoho prídete elektrickým bicyklom a spôsobíte nejaké zranenie, ktoré má trvalé následky, tak e, to by samozrejme mohlo byť relevantné. Ale keby sme dali túto kompetenciu členským štátom, tak e, nebolo by možné to upraviť rovnakým spôsobom v celej EÚ. Preto e, navrhujem, aby sme sa na to pozerali z pohľadu obeti a nielen z, pohľadu majiteľa poistky, pretože v prípade nehody by mohla nastať komplikovaná situácia a musel by eh, hradiť dôsledky z vlastného vrecka. Pokiaľ ide o prepojenie na typové schváľovanie, my e, máme osobitnú definíciu motorových vozidiel v smernice. Táto sa osvedčila, je technologicky neutrálna a vzťahuje sa na široké spektrum motorových vozidiel, čiže nevyžaduje príliš časté zmeny smernice ale zároveň, ako som povedal, členské štáty, ak nepovažujú niektoré vozidla za príliš rizikové, tak ich vynímajú z, vynímajú z pôsobnosti smernice. E, takže pokiaľ ide o požiadavky typového schvaľovania, ak znova zoberieme príklad elektrických bicyklov, existujú elektrické bicykle, na ktoré je, sa vyžaduje typové schvaľovanie. E, to sú napríklad tie, ktoré môžu ísť maximálne rýchlosťou 25 km za hodinu, ale dokonca aj tie, ktoré majú nižšiu rýchlosť než 25 km za hodinu, je potrebné robiť ešte posúdenie zhody a vyhlásenie o zhode Čiže nie, nie sú úplne vyňaté z pôsobnosti tejto legislatívy EÚ. A posledná vec k elektrickým bicyklom je, že veľmi často e, sa e, na nich vezú aj pasažieri, alebo že sú tam, sa prevežajú aj deti, napríklad v nejakom košiku vpredu môžu sedieť dve deti, dve deti môžu sedieť vzadu a to znamená, že pokiaľ sa to, e, na to nebude vzťahovať ochrana za za poistenie zodpovednosti za škodu, tak eh, mohli by tu nastať problémy. A pokiaľ ide o eh, športy, motorové športy, to je znovu niečo úplne iné. Je potrebné, aby sme sa na to počas rokovaní e, zamerali, ale pokiaľ ide o vývoj judikatúry, tak sa nezdá e, celkom jednoznačné, či by tieto športy mali alebo nemali byť zahrnuté do rozsahu pôsobnosti. Napríklad najnovšia judikatúra e, vychádza z aktivít, to znamená, že vychádza sa z, zo schopnosti vozidla ako strojného zariadenia a ale nie je celkom jednoznačné, že či toto, táto, tento právny akt sa vzťahuje aj na motorové športy a otázka je, že či tieto športy úplne vyňať z rozsahu pôsobnosti, alebo či e, by sme e, tam mali vyňať iba e, úrazy a hmotné škody spôsobené medzi jednotlivými účastníkmi motorových športov. To je ešte stále predmet, o ktorom by sme mali hovoriť. A pokiaľ ide o poznámku týkajúca súkromného pozemku, súčasné znenie smernice nerozlišuje medzi e, súkromne vlastnenou pôdou alebo verejným pozemkom. V niektorých prípadoch sa síce robí toto rozlišenie, my tomu hovoríme teritoriálna Pôsobnosť legislatívy o um, poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel. Ale keby sme to chceli riešiť takýmto spôsobom, musíme si dávať pozor na to, ako budeme uh, kvalifikovať jednotlivé prípady. To znamená, uh, veľmi toto rozlišenie medzi, medzi pozemkami v súkromnom alebo vo verejnom vlastníctve to rozlišenie je mimoriadne nejasné a um, pokiaľ by parlament v tomto smere chcel nejako postupovať, tak zrejme by sme mali použiť iné kategórie, než je e, pozemok v súkromnom vlastníctve alebo verejnom vlastníctve. E, napríklad, keď hovoríme o nejakom parkovisku pred supermarketom, raketom a tam dôjde k nejakému úrazu spôsobenému motorovým vozidlom, tak je otázne, o akú pôdu ide, o aký pozemok. A, a ďalej nesolventnosť. Tak e, pokiaľ ide o odškotnenie a nedostatočnú spoluprácu, tam sme my zaradili túto kategóriu nesolventnosti z toho dôvodu, že často sa stane, že poškodený nevie, eh, že dajme tomu eh, poisťovňa má nejaké finančné problémy a že jej hrozí bankrot. A preto sme chceli pred takýchto ľudí zabezpečiť nejakú záchrannú sieť, čo znamená, že poškodená strana dostane odškodnenie aj v takých prípadoch, že nie je celkom jasné, e, jasná táto finančná situácia poisťovne. Teraz, že či by sa mala zvýšiť alebo nie e, minimálna výška odškodnenia poistného krytia. Tam e, je veľmi ťažko na to odpovedať. A pokiaľ ide o to najnovšie rozhodnutie v prípade Juliana, je to veľmi zaujímavé, pretože môžeme uvažovať o dôsledkoch tohto rozhodnutia. E, ide o prípad, pád, respektíve ide o to, kde došlo k nehode. A otázka je, že či krytie pre poškodeného e, závisí od e, niektorých faktorov iných, ako v prípade Juliana, pretože tam je otázka, či máte, poškod- či máte poistné krytie, pokiaľ je e, vozidlo zaparkované na súkromnom pozemku, ale Myslím si, že to by sme mohli, a, a nie, nie, nie je poistené, ale o tom by sme zrejme mohli hovoriť e, konkrétne ako o osobitnej otázke. Ďakujem. Myslím si, že ešte niektoré z vecí, o ktorých ste hovorili, bude potrebné bližšie prediskutovať aj v súvislosti s otázkou kolegu, týkajúcou sa rozdielu medzi súkromnou cestou a verejnou cestou. Ja ako spotrebiteľka v tom, v tom vidí rozdiel. A pokiaľ ide o elektrické bicykle a iné typy motorových vozidiel, ktoré by mali byť zahrnuté do rozsahu pôsobnosti, nie som si celkom istá, či ma vaše argumenty presvedčili. Možno by bolo dobre, keby ste mali nejaké dôkazy o úrazoch alebo nehodách spôsobených elektro, elektrickými bicyklami, o ktorých ste hovorili. My teraz budeme v našej diskusii pokračovať e, ďalším bodom, ktorým Takto návrh správy bude rozposlaný 26. oktobra, o návrhu sa bude hovoriť 24. novembra, 27. novembra je posledný termín na predkladanie pozmenujúcich návrhov a 29. januára sa bude hlasovať o návrhu vo výbore INFO. Ďalším bodom programu je e, vytvorenie programu Digitálna Európa na obdobie 2000 Dr. Gepard 2021 až 2027. Pán Konvera, ďakujem. Mhm. Ďakujem, prednesiem to v Nemčine. To, čo mi dala spravodajkyňa, pretože ako podpredsednička má iné povinnosti. Nový program Digitálna Európa je základný stavebný kameň pre digitálne zmeny v európskeho priemyslu, celého hospodárstva a verejnej správy. Program je aj správny nástroj, pokiaľ ide o správu z iniciatívy vlastnej parlamentu na ceste k e, digitálnemu e, aktu o vnútornom trhu, pretože sú to dôležité oblasti budúcej e, digitálnej infraštruktúry. Ide o oblasti, vysokovýkonných počítačov, umelá inteligencia, kybernetická bezpečnosť, pokročilé kompetencie a zavedenie vzájomne prepojených riešení vo verejnom záujme. Trvalo udržateľné použitie takejto infraštruktúry môže byť dôležitým prínosom pre e, pokrok a blahobyt v Európskej únii 216 pozmenujúcich návrhov zatiaľ sme dostali e, k návrhu komisie. Ich e, podstata sa týka výbavy jednotlivých programových cieľov. Ďalej, pokiaľ ide o digitálne inovačné centra, to je článok 16, kritéria poskytovania programu, článok 20 i evaluácia programu, článok 25. Spravodajkyňa v, tým, v týchto oblastiach pripravuje kompromisné pozmeňujúce návrhy, ktoré budú základom pre technické stretnutie budúci pondelok. Spravodajkyňa je presvedčená, že v ďalšom prebehu rokovaní a tiež pri hlasovaní 5. novembra bude naozaj obohacujúce stanovisko pre gestorský výbor ITRE. Najmä môžeme prispieť k tým kľúčovým bodom kybernetická bezpečnosť, umelá inteligencia, digitálne kompetencie a e, vzájomne operatívne prepojené riešenia. Posilnenie ochrany osobných údajov a posilnenie jednotlivých cieľov, napríklad pri nadobúdaní digitálnych kompetencií. Program Digitálna Európa môžu popri členských krajinách sa zúčastniť aj tretie krajiny napríklad prístupoví kandidáti či členovia združenia EFTA. Na základe e, určitých pochybností e, by mal by sa ich, ich počet obmedziť, ale to e, počet týchto krajín, ale to si spravodajkyňa ne, nemyslí. Len by sa zvyšovala ne, nedôvera. Treba tiež zdôrazniť, že nejde o typický výskumný a vedecký program, ale ide o prípravu riešení, ktoré e, sa zaoberajú e, pripravením sa, zlepšením pripravenosti trhu. Práve kybernetická bezpečnosť je tu dôležitá. Protekcionistické opatrenia naopak by mohli európsky trh e, obmedzovať. Ďakujem. Uh, Ďakujem veľmi pekne. teraz dostane slovo zástupca EPP. Eva bude hovoriť za pána López Stories. Ďakujem, pani predsednička, vážení kolegovia, pán spravodajca. kolegovia zastupujúci spravodajcov v mene Antonia Lópeza Esturiza, ktorý tu žiaľ nemôže byť dnes popoludní. Eh, chcem eh, predložiť eh, pripomienky k návrhu. V prvom rade v mene tieňového spravodajcu EPP by som sa chcela poďakovať za túto správu, ktorá predstavuje veľmi dobrý podklad pre e, vytvorenie silného inkluzívneho vnútorného trhu, zároveň e, umožní dosiahnuť novú synergiu v oblasti digitalizácie a generovať nové pracovné miesta. E, súhlasíme s, pravo, so spravodajcom, so spravodajkyňou, ktorá vyzýva členské štáty, aby boli, teda s návrhom komisie, ktorá vyžíva, aby členské štáty prispeli svojim dielom do e, tohto programu. V súčasnosti bolo predložených 164 pozmeňujúcich návrhov, 160 od EPP. Toto vysiela veľmi silné posolstvo vo vzťahu k vnútornému trhu a z hľadiska programu, ktorý by mal byť pripravený a prijatý poňatý v súvislosti s Božím eh, tým digitálneho vzdelávania. E, pri budovaní umelej inteligencie a e, digitálnych schopností je potrebné, aby sa tieto čoraz širšej miere využívali v spoločnosti a v ekonomike. E, Európska únia zavádza program, ktorý by mal efektívnym spôsobom reagovať na výzvy, ktoré predstavujú technologické zmeny. Pán López Isturias by chcel poukázať na niektoré myšlienky, ktoré by podľa neho mali byť zaradené do konečného stanoviska IMCO, napríklad pokiaľ ide o digitalizáciu verejnej správy alebo distribuované modely s cieľom zaistiť, aby tento E, model bol nezávislý, e, aby sa tam zahrnula aj zmienka o podnikateľoch, o samostatne zárobkovo činných osobách, ktoré už dnes predstavujú e, najväčšiu časť spoločenstva malých a stredných firiem. To všetko by sa malo brať do váhy pri budovaní stredisk digitálnych inovácií. Pokiaľ ide o zoznam vyspelých digitálnych technológií, ktoré ktoré podporuje tento program. Musí sa sem zahrnúť cloud computing, ako aj ochrana údajov. To musí všetko posilniť už existujúce úpravy v oblasti umelej inteligencie aj v súvislosti s cyberochranou, teda s počítačovou ochranou a v súvislosti s vyspelými digitálnymi zručnosťami by bolo potrebné posilniť vzdelávanie vo všeobecných ako aj špecializovaných oblastiach tak v krátkodobom ako aj dlhodobom meradle malo by sa to vzťahovať na učiteľov, štátnych zamestnancov, e, podnikateľov, samostatne zárobkovo činných. A napokon by sme chceli navrhnúť, aby digitálne inovačné centra boli otvorené pre všetkých e, bez ohľadu na veľkosť firmy, aby bolo možné ťažiť z digitálnych inovácií. A napokon by sme chceli pripomenúť, že spravodajca EPP by chcel, aby tento nástroj bol jednoduchý, ale na druhej strane inkluzívny a transparentný. Ďakujem. Niekto tu bude hovoriť za EKR? Áno, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Srdečná vďaka za kompromisné pozmenujúce návrhy a za zoznamy, hlasovacie zoznamy. Práca na tomto materiáli prebieha veľmi rýchlo. Spravodajkyni chcem v tomto zmysle poblahoželať. Analizujeme hlasovacie zoznamy. Ja osobne som presvedčený, že EKR väčšinu pozmeňujúcich návrhov e, dokáže podporiť. Máme určité otázky, pokiaľ ide napríklad o súkromnú sféru v svetle e, umelej inteligencie. Máme tu pozmenujúci návrh 112 zelených a nevidíme tu uh, pridanú hodnotu. Taktiež uh, definícia digitálneho digitálnych údajov, nechceme ju rozširovať. Takisto článok 17, nemyslím si, že tu máme uh, že tu možno hovoriť o rozšírených vedomostiach. Sme však za tie pozmeňujúce návrhy, ktoré hovoria v prospech malých a stredných podnikov. Často je totiž tomu tak, že finančné prostriedky EÚ pre tieto malé a stredné podniky nie sú k dispozícii, najmä tzv. nové krajiny EÚ. Chýba kapitál, Nedá sa to porovnať s kapitálom na západe. EKR chce podporiť aj tie pozmeňujúce návrhy, ktoré hovoria o presieťovaní digitalizovaného sveta. Taktiež by sme e, chceli podporiť štandardizáciu v EÚ. Vo všeobecnosti vnímame to, že určite budeme môcť konštruktívne spolupracovať a vypracovávať kompromisy. Dúfame, že spravodajkyňa bude reagovať na naše návrhy otvorene, pretože máme rovnaký cieľ, chceme čo najrychlejšie prijať tento program, ak sa dá horizontálne. Okay, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Ešte e, máme tu ešte predstaviteľov ďalších politických skupín, ktorí by chceli vystúpiť. E, zdá sa, že nie. ani za komisiu tu nikoho nemáme, takže hlasuje sa 5. novembra, hlasovanie v ITRE 21. novembra. Ďakujem. A to je všetko. Ďakujem. O 5 minút sa začne stretnutie koordinátorov a s ostatnými sa vidíme zajtra do poludnia.